Is that that's on? That's yeah. <clears throat> If colleagues could... Vážení kolega, poprosím vás, aby ste zaujali svoje miesta. Thank you. Ďakujem. <clears throat>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 zasadnutí. Ja tomuto zasadnutiu predsedám ako e, najdlhšie e, slúžiaci člen tohto parlamentu v rámci nášho výboru, takže vítam všetkých na dnešnej schôdzi. Cieľom našej schôdze je ustanoviť e, náš výbor, zvoliť predsedu a štyroch podpredsedov v zmysle pravidla 213 rokovacieho poriadku. Určite ste sa všetci oboznámili s rokovacím poriadkom. Je to veľmi dobre vypracovaný dokument, každému ho odporúčam, aby sa s ním oboznámil. Pokiaľ ide o poradie voľby, najprv budeme voliť predsedu a následne po voľbe predsedu potom e, novozvolený predseda či predsednička pristúpia k voľbe štyroch podpredsedov. Prvou úlohou je prvou mojou úlohou je oznámiť, že niektoré zo skupín už oznámili, že niektorí ich riadni členovia sa zúčastniť nemôžu, takže pán Pizzaro nahradí pána Bradforda za skupinu SAD, pán Rajsen nahradí pani Tomášekovú z EKR a pán Hazenkam nahradí pána Ferreru za skupinu GUE. A možno, že ešte bude ďalšia. Áno, ja som chcela oznámiť, že skupina SAD má ešte jedného náhradníka. Pán Bartolo nepríde a nahradí ho Nicolas González Cazares. Teda pán Cazares nahradí pána Bartla, čiže máme e, dvoch náhradníkov celkovo. Preto. Ďakujem. Ešte chce niekto oznámiť e, to, že niektorí členovia namiesto nich prídu náhradníci. Hlasíte sa vy, nech sa páči. Richard John Mamory je náhradničkou vo výbore a nahradí Diane Dodds. Je to v poriadku? June, June sedí po mojej ľavici. Teda to je za nezaradených. Bolo to tak dohodnuté s pani Doc? Dobre. Ak už Žiadne ďalšie oznámenia v tejto chvíli nie sú. Mojou ďalšou úlohou je overenie uznášania schopností. My potrebujeme len štvrtinu výboru, to znamená sedem poslancov nášho výboru, teda kvórum bolo dosiahnuté, môžeme teda pokračovať. Nech sa páči, v tejto chvíli môžete predkladať e, návrhy. Nech sa... Euh, Pán predseda, Renew Europe navrhuje pána Chrisa eh, Davisa na tento post. Ďakujem. Ešte sú nejaké nominácie? Ak už nie, musím sa eh, spýtať eh, kandidáta, či súhlasí, či akceptuje svoju nomináciu. Áno, samozrejme súhlasím pán predseda. Ďakujem veľmi pekne. Zdá sa, že máme len jedného kandidáta. Môžeme ho zvoliť aklamačne, jedine, že by petina výboru, čiže 6 členov, namietala voči voľbe aklamačne, potom by sme museli voliť tajne, ak teda nikto nenamieta Konštatujem, že pán Chris Davis bol zvolený za predsedu nášho výboru. Nech sa páči, príďte medzi nás za predsednícky stôl. Ďakujem. Veľmi som si užil dočasné predsedanie tomuto výboru. Ďakujem ešte raz. Um, Vážení kolegovia, takže najmenší výbor v najväčšej miestnosti. Takže asi po, poslednýkrát vidíme tak e, veľkú miestnosť na našich zasadnutiach. Ja viem, že sú tu medzi nami aj noví členovia. Je tu Claudio Cuento, e, je to vedúci nášho sekretariátu. Myslím, že sekretariát počíta s pomerne veľkým tímom. Je veľmi dôležité vždy vedieť, kto pomáha tomuto výboru v tom, aby fungoval. Takže máme 17 eh, nových členov z celkového počtu 28. Veľmi stručne mi dovolte povedať, ja eh, viem, že tento výbor odvedol obrovský kus práce za uplynulé roky, pomohol, pomohol k udržateľnosti mnohých morí. Čaká nás veľa práce a dúfam, že sa nám podarí pracovať eh, v, v tomto tejto ceste aj naďalej a že budeme svetkami ďalšieho rastu, ďalšieho rozmáhania sa e, rybarského sektora v Európe. Hneď prejdem k ďalšiemu bodu voľbe prvého podpredsedu. Takže nech sa páči nominácie. of... Ďakujem. Za skupinu EPP by som rád navrhol pána Van Dalena za prvého podpredsedu Peter van Dalen, nech sa páči. Ešte e, súhlasíte, pán van Dalen? Áno, pán predseda, akceptujem, súhlasím. Ešte niekto má návrh? Takže aklamačne. Aklamačne ste boli zvolení za prvého podpredsedu.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 Takže asi nemusím pripomínuť, že, pripomínať, že keďže máme mužského predsedu a podpredsedu, že um, musíme teraz zohľadniť aj rodové hľadisko v ďalších nomináciách. Takže nech sa páči nominácie na druhého podpredsedu, podpredsedničku. Skupina Renew Europe chce predložiť eh, kandidatúru Soren Gado. Súhlasíte s nomináciou? Áno, pán predseda, ďakujem. Nech sa páči, ešte nejaké ďalšie nominácie na druhého predsedu? Ak nie, nech sa páči, e, volíme aklamačne, teda boli ste zvolení aklamačne za druhého podpredsedu nášho výboru. Nech sa páči, nominácie na tretieho podpredsedu, podpredsedničku. Pani, pani v prvom rade by som vám chcela poblahopriať k zvoleniu za predsedu výboru a chceme vyslať posolstvo britskému národu. Ja eh, chcem, ja my, je dobré, že teda sme zvolili Brita za predsedu tohto výboru. Ja som chcela povedať, eh, že socialisti majú návrh na tretieho podpredsedu. Pán Giuseppe Ferrandino je našim kandidátom na tretieho podpredsedu Veľmi pekne ďakujem pani Aguilera. Áno, ja som Brit a ja verím v Európsku úniu a viem, že Európska únia nabáda ehm, a teda tiež by som bol za to, aby sme neopustili Európsku úniu 31. oktobra. Takže sme dostali nominácie na tretieho podpredsedu, podpredsedu takže nech sa páči. Ešte niekto? Dobre, takže tretí podpredseda je zvolený aklamačne. Where are you from in Croatia? Pripomínam opätovne potrebu rodového vyváženia. Poprosím nominácie na štvrtého podpredsedu, štvrtú podpredsedničku. Vážení kolegovia, s radosťou predstavujem kandidatúru pani Rozana Conte, ktorá by mohla zabezpečiť eh, trošku lepšiu vyváženosť, eh, pokiaľ ide o mužov a žien v tomto výbore. Ďakujem, pani Konte. Akceptujete nomináciu? Áno, ďakujem. Akceptujem. Nech sa páči ešte, pán Jemmo. Za EPP by som navrhol pani Klaudiu Mantero za štvrtú podpredsedničku. Súhlasíte? Áno, áno, súhlasím. Dobre, takže máme dve kandidátky. Budeme hlasovať tajne. Nech sa páči, pripravte si hlasovacie karty. Mm, treba vysvetliť, ako bude prebiehať, ako fungujú tieto karty. Teda ja som naposledy pred piatimi rokmi mal možnosť využiť toto zariadenie na hlasovanie. Takže stlačíte buď zelené tlačidlo za pani Conte alebo červené tlačidlo za pani Montero. V poriadku. Takže zelené tlačidlo pani Conte, červené tlačidlo pani Montero. Otváram hlasovanie. Has everyone voted? Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Pani Montero získala viac hlasov. Takže nech sa páči. Zaujmite svoje miesto tu medzi nami za predsedníckým stolom.